jednotenejší a to nám pomôže presadzovať naše záujmy na globálnej scéne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, tým môžeme ukončiť túto diskusiu a prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Na programe, ktorý je celkom odlišný, je to správa pána Odiho, ktorá hovorí o 7. európskom programe v oblasti vedy, výskumu, technologického rozvoja a technologického rozvoja a ukážok. Vážený pán spravodajca, máte slovo na 4 minúty. Pani predsedajúca, eh, ja som chcel ponechať eh, našu pani komisárku, aby sa pohodlne usadila. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, eh, pani komisárka. Mm, drahá pani Gerquin, moji drahí kolegovia, my sme sa tu stretli, aby sme prehodnotili tento 7. rámcový program 2007-2013, ktorý sa týka 50 miliard eur. Je to najväčší takýto program tohto druhu na svete a porovnať e, tento, túto sumu so 17 miliardami na rok 2007-2013, ktorý sa týka e, časti z týchto 7 rokov e, Týka sa to konkrétne obdobia 2007-2013. Opakom a od týchto rokovaní my máme tri e, nové e, prvky, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa zamysleli nad jeho hodnotením. Poprvé, Európska únia sa dostáva z neúspechu Lisabonskej stratégie, ktorá bola definovaná v e, samitom v roku 2000 a ktorá chcela urobiť v roku 2010 z Európy najvýkonnejšiu a najznalostnejšiu ekonomiku na svete. Teraz máme EU 2022, nový prvok, to je neúspech eh, eh, z mluvy, potom tu máme nové kompetencie a potom hospodárska kríza, eh, ktorá prišla v roku 2008 z USA. Tieto tri nové prvky nás vedú k tomu, aby sme sa zamysleli nad rokmi 2011-2013. To sú roky, kedy sa chceme dosiahnuť z krízy. Ide o veľmi krehké obdobie a keďže máme tieto peniaze, dosť značné sumy, tak uvedome si, že na prvé tri roky máme boli 27 miliard venovaní a potom na tri zvyšné roky 28 eh, eh, miliard a my sme eh, prehodnotili tieto naše signály, ktoré sme chceli vyslať Európskej komisii, aby prispôsobila svoju politiku výskumu súčasným výzvam na svete. Avšak chcem, ja chcem dôrazniť teraz dva body. Najprv zjednodušenie, ktoré je dôležité a po druhé Eh, ďalším výzvam. Pokiaľ ide o zjednodušenie, kolegyňa Maria Kavala bude o tom hovoriť do detailov, je vynikajúca správa, hovorila o tomto a pani komisárka, eh, určite my vítame vaše rozhodnutie komisie z 24. januára 2011 ohľadom vytvorenia systému jednotnej registrácie, ale treba ísť ešte ďalej, je treba zjednodušiť eh, budúcnosť a eliminovať minulosť. Vy všetci poznáte tieto témy, ako bývalá členka účtovného dvoru máme trojročné prehodnotenie, e, ktoré nám umožní vytváriť právnický, e, právny rámec pre toto zjednodušenie, ale ja vám chcem povedať, že ja sa e, si nemyslím, že máme tu tolerovateľné riziko chýb, ktoré by bolo dobrým nástrojom. Mali by sme zjednodušiť tieto veci, aj len vďaka tomu budeme mať menej chýb a ak tu budú rozpory medzi jednotlivými subjektami a našimi zastupcami, tak máme ešte Eh, možnosť, eh, ďalšie možnosti a samozrejme, že mediácia môže nás vstúpiť eh, vtedy, keď budeme sa obracať na súdny dvor so spormi, ktoré nie je možné vyriešiť na národnej úrovni. Následne máme ďalšie veľké výzvy. My musíme sa snažiť viacej zapojiť jednotlivé priemyselné podniky v rámci tohto, tejto priemyselnej politiky EU 2020, obzvlášť pokiaľ ide treba o európsky patent. Malé stredné podniky, ženy. E, pokiaľ ide o infraštruktúry, mali by sme spolufinancovať e, spolu aj s Európskou investičnou bankou a tak e, ďalej rôzne projekty. Mali by sme podporovať excelentnosť a takisto harmonicky prerozdeliť z financie rovnomerne na európske pre všetky európske oblasti, pretože nevieme, kto vyhrá o 5 rokov e, Nobelovú cenu. A tak e, do budúcnosti my navrhujeme tento, e, túto správu, ktorá by mala vytvoriť tento európsky výskumný priestor, ktorý sa bude opierať o Európsku radu pre výskum. Toto je kľúčový prvok pre budúcnosť, aby sme mohli čeliť výzvam v sociálnej oblasti, v environmentálnej oblasti, hospodárskej oblasti. Ja vám ďakujem. Ďakujem pekne, pán spravodajca. A teraz e, pani e, komisárka za Európsku komisiu máte slovo. Vážení členovia, chcela by som sa vám poďakovať za túto príležitosť, že uh, e, mám možnosť v podstate sa k vám všetkým obrátiť pred hlasovaním, ktoré sa bude konať uh, na budú, uh, zajtra uh, na plenárke. E, toto je spoločný strategický e, rámec, pokiaľ ide o výskum a vývoj. Samozrejme, že e, toto je záležitosť, ktorá bola poznačená veľmi významnými krokmi, ktoré neboli veľmi veľké, ale boli mimoriadne významné. Išlo o mesiac práce, práce, pokiaľ ide o túto správu v nadväznosti na pána Odio a takisto e, tieňových spravodajcov. Hodnotenie nie je nič, ak tieto výsledky nie sú prezentované, prediskutované, ak nie sú kladené otázky, niekedy sú e, prijaté, niekedy sú zamietnuté samotnými aktérmi pre a tými, ktorým slúžia. Samozrejme, že Európsky parlament vlastne slúži práve ako um, to médium, v ktorom sa vlastne tento proces odohráva a e, vďaka e, veľmi hlbokým znalostiam mnohým člen, mnohých členov e, Európskeho parlamentu naozaj tieto rozpravy sú veľmi rozumné a samozrejme, že ide o kľúčové záležitosti, pokiaľ ide o 7. rámcový program. Veľmi nás teší, že táto priebežná správa skutočne e, vyvolala e, veľmi dôkladné reakcie zo strany patričných inštitúcií, keď samozrejme sa tieto odpovede e, zameriavali na rôzne otázky. Dá sa povedať, že v zásade v podstate súhlasili s správou, ktorú podali experti, ktorí takéto hodnotenie vypracovávali. Komisia je veľmi potešená tým, že eh, v podstate eh, tieto Výsledky sú veľmi pozitívne. E, Komisia patričným spôsobom reagovala na túto hodnotiacu správu, i keď samozrejme nie, e, nesúhlasíme s každým jedným detailom, ale dôležité je, že vlastne existuje základné porozumenie, pokiaľ ide o tie najdôležitejšie záležitosti a hlavne pokiaľ ide o potrebu v nadväznosti na komplexnú stratégiu na to, aby sme mohli výskum a, a vedu vlastne posúvať ďalej aby tento ehm, program bol dostupný veľmi širokej eh, palete rôznych účastníkov v rámci celej Európy a snažíme sa skutočne zameriavať na eh, kreativitu, namiesto toho, aby sme postupovali veľmi byrokraticky. Samozrejme, že zostávajú ešte niekoľko rokov nadväznosti na realizáciu 7. Ehm, rámcového programu tak ako e, nám e, člen parlamentu pán Ody e, pripomenul, už sme tri zjednodušené opatrenia prijali v nadväznosti na 7. rámcový program. Ide o ľahšie postupy v nadväznosti na malé a stredne veľké podniky a spoločným spôsobom sa snažíme takisto ho patrične hodnotiť isté pravidlá a predpisy, ktoré tu existujú. Samozrejme, že toto je mimoriadne dôležité v nadväznosti na budúcu aktivitu v oblasti e, výskumu a inovácií. Toto bude znamenáť kvantový skok e, nové e, pravidlá v nadväznosti na účasť na tomto programe a naozaj sa snažíme vlastne o to, aby boli tieto zrevidované predpisy naozaj e, naklonené užívateľom. A e, tie otázky, ktoré ste e, naniesli, to sú otázky, ktoré v podstate len vlastne nás upozorňujú na isté veci, ktoré je potrebné riešiť. Veľmi pekne ďakujeme, pani komisárka, teraz za výbor pre rozpočet, pán Haglund, jedna minúta. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcel by som sa poďakovať pani komisárke za jej jasnú zaangažovanosť sa za výskum a takisto by som sa chcela poďakovať spravodajcovi. Ja hovorím tak, ako to bolo povedané, za výbor pre rozpočet. A chcel by som eh, predniesť niekoľko pripomienok v nadväznosti na tento výbor. V prvom rade si myslím, že by bolo veľmi dobre, keby sme takéto hodnotenie dostávali na čas, pretože to by v podstate uľahčilo eh, tú prácu, ktorú parlament eh, odvádzal a pokiaľ ide o toto hodnotenie, výbor pre rozpočet má taký pocit, e, že by sa mal posilňovať prepojenie medzi e, priemyslom a výskumom, pretože tieto nové myšlienky naozaj môžu prinášať so sebou obrovský potenciál. Niekedy samozrejme musíte isté veci riskovať, pretože inak nič nedosiahnete. Pani komisárka hovorila o potrebe zjednodušiť veci a vlastne uh, s nejakým spôsobom e, byrokraciu odstrániť. To je mimoriadne dôležité. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Teraz sa dostávame e, k rečníkom za jednotlivé politické skupiny. Pani Karvaleo za EPP. E Vážený pán, vážená pani komisárka, vážený pán spravodajca, kolegovia. Naozaj by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za veľmi konkluzívny um, záver v nadväznosti na túto správu. Výskum by mal byť konkurencieschopný a inovačný v Európe. A samozrejme, že je veľmi dôležité, aby sme zvýšili financovanie o, aspoň o 50 pretože toto je program, ktorý naozaj môže prispieť k znovu oživeniu európskeho hospodárstva, európskej ekonomiky. Chcela by som počiarknúť zjednodušenie prístupu k týmto finančným e, zdrojom. A potrebné je v podstate e, takisto prepracovať isté e, predpisy v nadväznosti na možnosť účasti na takomto programe ak sa nám to podarí, tento proces bude transparentnejší, bude jasnejší a práve z toho dôvodu v podstate tie návrhy spravodajcu um, týkajúce sa zjednodušenia pretože inak by v podstate asi ne, vôbec nebolo potrebné robiť takúto revíziu a, a práve preto sme v radi, že bola vypracovaná takáto priebežná správa. Potreba nového dôrazu na a, isté oblasti, napríklad energetika, bezpečnosť, životné prostredie, zdravie a tak ďalej. Takisto je dôležité čeliť novým výzvam. Ak to budeme robiť, tak by sme mali v podstate vidieť, že sa e, viac malých a stredne veľkých podnikov a mladých e, výskumných pracovníkov bude zúčastňovať tohto programu. E, som veľmi potešený tým usmerneniami, ktoré boli vypracované v nadväznosti na ďalšiu etapu realizácie tohto 7. rámcového programu a takisto by som bol veľmi rád, keby sa e, zvýšil rozpočet na výskum a inovácie, pretože toto je jediný spôsob, ako môžeme vlastne spraviť Európu prosperujúcejšou a konkurencieschopnejšou. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz pani Thompson za e, socialistov a demokratov. Ďakujem vám, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážení kolegovia. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi Odimu za skutočne mimoriadne e, dobrý e, prístup v nadväznosti na vypracovanie tejto správy, pretože sa nás snažil všetkých angažovať. Samozrejme, že máme pred sebou množstvo víziev, výzva zo strany Číny, Indie a tak ďalej. Musíme reagovať tak, že budeme zlepšovať vlastne našu výkonnosť pokiaľ ide o výskum a vývoj. A takýmto spôsobom vlastne budeme zabezpečovať zamestnanosť, e, pokiaľ ide o naše hospodárstva. Tri priority by som chcela e, spomenúť, pokiaľ ide o túto druhú časť 7. rámcového programu. V prvom rade by sme mali zjednodušiť e, postupy pri účtovaní a odstraniť byrokraciu do tej miery, do ktorej sa to dá. Takisto by sme sa mali zameriavať na flexibilitu, pretože výskumní pracovníci musia mať sl- svatričnú slobodu. Oni sa musia v podstate zameriavať na tie oblasti, ktoré sa uh, považujú oni sami za tie najslubnejšie. A musíme samozrejme riešiť isté výzvy, pretože takýmto spôsobom môžeme vlastne e, tú našu kapacitu e, si vylepšiť Ďakujeme veľmi pekne za... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, Najdôležit... 7. E, rámcový program je jeden z najdôležitejších prvých 54 miliard e, eur na 2007-2013 a 9000 projektov, ktoré sú financované až doteraz. Teraz si kladieme otázku na základe týchto údajov, či je naozaj všetko toto efektívne na, vzhľadom na úroveň týchto financií, pokiaľ ide o tých predrečníkov. Myslím si, že by sme mali odpovedať, že Európa trošku Eh, pokrivkáva, aby eh, bola teda na tejto úrovni a eh, takisto rozdrobenie týchto financí v oblasti výskumu a vedy takisto zaostávanie Európy, pokiaľ ide o, o výdavky na výskum Eh, a takisto aj eh, situácia, v ktorej sa nachádzajú výskumníci. Toto naozaj nie je optimistické, avšak môžeme trochu byť optimistickí, pretože eh, rada ako aj komisia sú tu práve v tej fáze, že si uvedomujú, že treba preorientovať inováciu ako aj výskum k tým veľkým sociálnym a ekonomickým výzvam. To bolo už spomenuté napríklad klimatické zmeny, ale takisto aj energetická bezpečnosť. Po Fukushime toto všetko treba riadiť, takisto aj potravinová bezpečnosť bezpečnosť, eh, pokiaľ ide o baktériu E. coli a takisto je veľmi dôležité, aby sme nerozdrobovali tieto financie. Ja sa pripájam k pánovi Odimu k tomu, aby sme eh, sa zamerali na tie kľúčové priority, ktoré sú spomenuté v bode 9 eh, tejto správy, že Európska únia musí mať tie hlavné presné ciele stanovené. Takisto spravodajca spomenul 28 miliard, ktoré zostávajú na tri zostávajúce roky. A na záver by som chcela povedať, povedať, pretože sme tu hovorí o e, presných oblastiach a prioritách, tak to sú nanotechnológie, do ktorých by sme mali viacej investovať podľa mňa, e, pretože tieto sektory sú veľmi dôležité, e, pokrýva to takisto leko, zdravotníctvo a určite a ďalšie oblasti. Myslím si, že Európska únia musí naozaj sa znovu stať lídrom a vyhrať tento boj. Ďakujem. Ďakujem pekne a E, teraz v mene reformátorov a konzervatívcov pani Ford dve minúty. Musíme splniť naše najväčšie ciele. Ja som bola svetkom mnohých dobrých výskumov, ktoré boli financované z tohto 7. rámcového programu. Boli to aj individuálne dotácie pre vedcov, aj e, inštitúcie ale tento rámcový program bohužiaľ má takú povesť, že je najbyrokratickejší na svete. A pán komisár, ja si myslím, že ešte stále môžete urobiť e, veľa pre e, zjednodušenie. E, tie peniaze sa musia vedcom dostať rýchlo a tí veci by nemali iba vyplňať nejaké formuláre a kontrolovať účty. Samozrejme, nedá sa financovať všetko a je ťažké zmerať pridanú hodnotu vo svete výskumu, ale nedomnievam sa, že spoločný európsky systém pre hodnotenie výkonov je jediná cesta. Potrebujeme, aby naši vedci boli konkurencieschopní na celom svete a mali by byť hodnotení na svetovej úrovni. Takisto nesmieme robiť kompromisy v princípe špičkovosti Napríklad Európska výskumná rada urobila veľa pre podporu jednotlivých vedcov a keď sa ich mandát zmení, ak budú musieť podporovať e, tímové výskumné projekty, tak by to nemalo ísť na škodu tých jednotlivcov. Ja by som bola rada, keby viac peňazí išlo do e, výskumu, ale my nemôžeme podporiť, naša skupina, zdvojenie európskeho rozpočtu pre nejakú oblasť bez toho, aby sme vedeli, odkiaľ tie peniaze vezmeme. Chceme, aby verejné peniaze boli využívané inteligentnejšie, jednak e, spolu s e, súkromnými investíciami, ale aj e, lepším spôsobom verejného obstarávania. Ďakujem a teraz za Európsku davicu pani Matias. Chcem sa poďakovať pánovi Odimu za jeho prácu, za vynikajúcu spoluprácu, ktorá prebiehala medzi politickými skupinami a za jeho otvorenosť. Hodnotenie <coughs> tohto rámcového programa je veľmi dôležité. Ja nechcem hovoriť teraz o zjednodušovaní alebo transparentnosti, to je samozrejmosť, to samozrejme patrí aj do správy a to odráža aj pozíciu parlamentu. Výskum a e, inovácie sú veľmi dôležité. Keď chceme nejaký e, spravodlivý a udržateľný rozvojový model, tak potrebujeme určite tieto dve veci. <clears throat> Tieto e, aspekty sú často opomínané a chcem povedať, že hodnotenia ukázali, že ešte stále výskumné peniaze sa koncentrujú do určitých členských štátov, do určitých miest a do určitých priemyselných sektorov. Niektoré subjekty jednoducho majú ľahší prístup k peniazom ako iné a to nesmieme naďalej dopúšťať. Musíme sa postarať o to, aby aj členské štáty napríklad na juhu Európskej únie mali lepší prístup k týmto financiám, pretože to teraz veľmi potrebujú a takisto tá účasť by sa mala rozšíriť musíme myslieť aj na tých efektívnych aktérov občianskej spoločnosti z oblasti malých a stredných podnikov. No a potom ďalšia vec <coughs> dôležitá je neisté e, výsledky vedeckých výskumov. My potrebujeme špičkovosť, <coughs> ak nechceme, aby vedci v niektorých členských štátoch mali hrozné pracovné podmienky, ktoré si ani nezaslúhujú také meno. Ale chcem sa poďakovať za túto správu, ktorá je veľmi dôležitá pre tento parlament. <clears throat> Pani Cavela, na jednu minútu rada by som poďakovala pánu Odimu za vynikajúcu prácu. Siedma rámcová správa je veľmi na dobrej ceste smerom k napredovaniu. Mali by sme vyhodnotiť napredovanie v polovici obdobia. Myslím si, že je jednomyselná výzva k tomu, aby sa zjednodušili naše pravidlá financovania. Po druhé, je dôležité, aby sme sa sústredili na adekvátnu participáciu malých a stredných podnikov v tomto programe a aby sme zlepšili opatreniami to, aby prispelo sa k budúcemu rastu a v zostupe pracovných miest EU. Ja by som rada dodala k tomu, čo povedali predračníci, že v strednodobom výhľade treba vyvinúť mechanizmus, ktorý by dokázal vyhodnotiť napredovanie a inovačné politiky v programoch Európskej únie. Pričom by na záver som chcela povedať, že financovanie 7. programu musí byť udržané na tejto úrovni, pretože investície do Inovácií sú kľúčové na udržanie cieľa, splnenia cieľa stratégie Európa do roku 2020. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Cavela. A teraz jednotliví lečníci, pán Reul, dve minúty. Milé kolegyne a kolegovia, v prvom rade sa chcem poďakovať kolegovi Odimu a všetkým, čo spolupracovali Myslím, že takáto správa je veľmi dôležitá aj pre dôsledky, ktoré budeme odvodzovať. Ja si myslím, že ústrednou otázkou budúcnosti Európy je otázka investícií do výskumu. Ale či budeme tú odvahu odvodzovať dôsledky, to sa ukáže v ďalšom kole. Máme odvahu, dokážeme to dať k dispozícii dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Hovorí to každý, ale bude to ťažké. Je dôležité, aby sme prostriedky využívali efektívne. Som vďačný, že vedieme túto rozpravu. Hovorili sme v súvislosti so správou pani Kavalio. Ako dokázať, aby to išlo efektívnejšie, rýchlejšie, aby prostriedky aby sme prostriedkami dosiahli väčší účinok. Takže myslím, to je druhá ústredná otázka. Po tretie, nazdávam sa, a chcem protirečiť kolegom, musíme dávať pozor, aby sme nerozdeľovali podľa princípu každý dostane troška. To predsa nie je prostriedok, ako zaobchádzať s prostriedkami, ktoré sú určené na výkon. Robí sa to tak. To znamená, že dostávame veľkú úlohu a to je úloha, ako zabezpečiť, aby tie členské štáty, ktoré ešte nesplňajú kritéria excelentnosti, alebo u ktorých sa excelentnosť ešte len etabluje. Potrebujeme nové nástroje. Túto otázku nemáme vyriešenú. Potrebujeme zabezpečiť, aby sa iné prostriedky využívali inými nástrojmi. No a napokon ešte jedna vec. Musíme žiadať menej, musíme sa rozhodnúť o tom, ako sa máme sústreďovať na základné témy. Keď sa budú dostávať stále nové témy, tak to nič nepomôže výskumu. Musíme sa poobzerať, čo je osobitne dobré a čo by sme mali podporovať aj naďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Royl. Pani Riera Madurel, na jednu minútu prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Siedmy rámcový program nám ukázal, že pri našom systéme budeme musieť ešte na novo premyslieť. Ide o otázku investícií. V budúcnosti musíme podporovať excelentnosť, musíme podporovať kohéziu je dôležité, aby sme dôležité činnosti podporovali príslušným rozsahom finančných prostriedkov. Úspešne sa nám podarilo zvýšenie o 15 Potrebujeme zjednodušovať, potrebujeme využívať súkromné prostriedky. Toto všetko je dôležité. Napriek kríze sú niektoré nástroje, je potrebné niektoré nástroje vylepšiť. No a mnohému sme sa poučili a na základe toho by sme mali zostaviť ešte lepší rámcový program na financovanie výskumu. Teraz pán Panajotos. Pana... Vážení kolegovia, predovšetkým by som rád poďakoval odborníkom z komisie a spravodajcovi pánu Aldimu za odvedenú prácu. Myslím si, že strednodobé obdobie a vyhodnotenie v, stredn- polovici obdobia je zásadné, aby sa zabránilo tomu, že sa nedosiahnu ciele Lisabonskej e, stratégie, tak ako to bolo kedysi. Myslím si, že sa treba e, si treba udržať tie popredné miesta, v ktorých EÚ má v inováciách e, napred. Myslím si, že ešte stále sme e, na špičke, čo sa týka ostatných konkurentov. Myslím si, že energetické zdroje e, nemáme dosť energetických zdrojov na európskej pôde, na európskom území, to je prekažka rozvoju inovácie. Ďalej by som chcel zmieniť starnutie európskej populácie, to je ďalšia výzva, typická pre EÚ. Ale napriek týmto prekážkam má EÚ najambicioznejší regulačný rámec pri ochrane životného prostredia. Myslím si, že má vysoké sociálne štandardy a úctu k pracujúcim na celom svete. Myslím si, že by sme mali byť hrdí na tieto výdobytky, že žijeme na kontinente, ktorý vyznáva isté hodnoty, ktoré sú jadrom toho, čo robíme a ktoré by nemali by byť príliš ovplyvnené vývojom. Podľa mňa, ak bude existovať trvalo udržateľná báza hospodárstva, ktorá bude zároveň, e, kedy bude spoločnosť rešpektovať hodnoty typické pre európsku spoločnosť, vtedy sa to vyplatí a bude to fungovať pre naše dobro v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán Panajotov. Ďalším rečníkom je pán Ziobro. Máte dve minúty, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, rast inovácie, rozvoj inovácie je jedným zo základných princípov, ktoré majú pomôcť rastu Európy. Najmä v časoch krízy som veľmi rád, že spravodajca tiež je tohto názoru. Niektoré mm, Závažné veci však boli iba dotknuté alebo spomenuté v tejto správe, napríklad to, že sme primálo finančných prostriedkov pridelili do nových členských štátov Európskej únie. Myslím si, že je naozaj šokujúce, aké disproporčné je rozdeľovanie a aké sú rozdiely medzi starými a novými členskými štátmi EÚ. Je tu v celej správe iba jedna jediná odvolávka na tento problém. Takže je to negatívny aspekt správy a nemyslím si, že by týmto sa prispievalo k trvalo udržateľnému rozvoju Európskej únie. Od roku 2007 do roku 2013 máme veľké množstvo finančných prostriedkov, miliardy eur a tieto miliardy eur zostanú také, aké sú, nenavýšia sa a preto by sme mali venovať pozornosť v budúcnosti tomu, ako sa spravodlivejšie ako spravodlivejšie rozdeliť tieto peniaze, pričom aj novým členským štátom sa ujde z tohto koláča viac, pretože aj pre ne je to podpora, aj ich veda a inovácia je hodná pozornosti. Financovanie výskumu je najakútnejšie v malých a stredných podnikoch, v celom tomto rezorte malých a stredných podnikov, finančná kríza, úsporné opatrenia. Toto všetko znamená, že je čoraz ťažšie získať kredit, získať úver, pôžičku na dlhodobú inováciu. A myslím si, že toto treba brať do úvahy, aby sme uľahčili to, že sa aj malé stredné podniky dostanú k úverom, zjednodužme administratívne bremeno. Ďakujem. Ďakujem vám a teraz dostane slovo pani Sartori na dve minúty. Grazie, Ďakujem. A ja sa chcem eh, poďakovať pánovi kolegovi Odimu a takisto sa chcem poďakovať priemyselným kruhom za túto dôležitú prácu. V podstate eh, sa dnes nespomenula iba jedna vec a to ten fakt, že v Európe sme mm, meškáme, či už ide o výskum alebo inovácie je dobré, že si hovoríme, aké dobré výsledky sme dosiahli, ale mali by sme takisto povedať, že v niektorých oblastiach naozaj mm, sme veľmi omeškaní a tu nemyslím iba na našich tradičných konkurentov Spojené štáty americké, ale aj napríklad na Čínu alebo iné rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, ktoré sú tvrdými konkurentami. Keď Európa nechce naďalej mm, zaostávať, tak musí viac investovať do výskumu a inovácií. Musíme sa rozhodnúť pre túto cestu. Dnes večer mm, nemusíme o tom rozhodovať v parlamente, pretože bude sa to rozhodovať aj v budúcom finančnom výhľade. Pôjde o veľkú tému koľko peňazí bude k dispozícii, ale je to vec, ktorou sa musíme stále zaoberať. Keď si budeme tento problém uvedomovať, tak potom tie problémy, ktoré spomínali pán Ody aj Kavaliov, budeme môcť e, riešiť napríklad to zjednodušenie alebo aj tá koordinácia finančných prostriedkov. Mám takisto na mysli agendu Európa 2020, iniciatívy špičkovosti a tak ďalej. Máme tu dva e, dôležité oporné piliere a to sú malé a stredné podniky. Práve tu by sme mohli viac dosiahnuť s jednodušením. No a na druhej strane máme veľké výskumné centra, ktoré ešte ani poriadne nevyužívame. Ďakujem. A teraz pani Trautmann je na minúta. Ďakujem pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Táto správa je veľmi dobrá, odráža celú našu diskusiu s aktérmi z tohto sektora. E, Nechcem sa vrácať k tomu, ako sa tu posudzuje 7. rámcový program. Je dôležitý, ale je príliš byrokratický. Ja zopakujem len dva body. Poprvé, inovácia. Parlament chce podporovať inovácie, ale to sa nemôže stať na úkor základného výskumu. Vieme, že najskôr musíme získať vedomosti a až potom môžeme využiť výsledky výskumu v konkrétnej ekonomike alebo v priemysle. Čiže musíme jasne odlišovať medzi základným výskumom a aplikovaným výskumom medzi valorizáciou. A potom druhá vec, financovanie. Všetci sa zhodujeme na tom, že rozpočet musí stačiť na naše ambície. Aj tu by sme mali byť inovatívni, koherentní, nemali by sme znásobovať, vytvárať nové nástroje, ale musia byť efektívnejšie tie nástroje Potrebujeme tu mať inkluzívnejší prístup k malým a stredným podnikom a k, takisto k výskumným infraštruktúram a preto chcem, aby komisia e, zohľadnila všetky tie riešenia, ktoré sa navrhujú v tejto správe. Ďakujem pani Trautmann a teraz pani Jordan Sely dve minúty. Tení kolegovia, program vstúpil do platnosti v roku 2007 po rozšírení Európskej únie o 12 nových členských štátov EÚ. Toto rozšírenie EÚ zvýšilo aj diverzitu Európskej únie. Otázka zostáva, je 7. európsky program taký, že by túto diverzitu adekvátne inkorporoval? Naozaj je možné spravodlivo dosahovať e, vynikajúce výsledky rovnako v celej Európe? Myslím si, že nerovnomerné geografické zastúpenie a nízke zastúpenie vedcov z menej rozvinutých krajín a z takých oblastí, ktoré vstúpili do Európskej únie v roku 2007. Hovorí same za seba. Druhá vec, výskum v malých členských štátoch je takisto chudobne zastúpené v, medzi koordinátormi projektu. Z toho plynu nasledujúce závery. Siedmy európsky program vychádza z kritérií vynikajúcej práce a to vedie takým záverom, že tie e, regióny, ktoré sú plne zastúpené v týchto projektoch, sa nevenujú tomu najšpičkovejšiemu výskumu. Je to pravda? Nemyslím si, že by sa takéto súdy mohli ľubovoľne vyťahovať a preto volám naliad na komisiu, aby zrevidovala, aby vyhodnotila faktory, ktoré prispievajú k takémuto rozloženiu v rámci EÚ. Prečo Európa zaostáva v špičkovej vedeckej práci a to pre, ostáva preto, lebo nemáme dostatok finančných prostriedkov. Myslím si, že by sme mali presunúť prostriedky zo štrukturálnych fondov do výskumu, ale verím, že iba tie členské štáty, ktoré čerpajú z takýchto štrukturálnych fondov, by mohli použiť tieto prostriedky aj na iné účely, ale štrukturálne fondy sa nedajú prelievať z jedného regiónu do druhého. Dúfam, že komisia nájde cestu týmto spletitým labyrintom a zistí sa, prečo je tak málo vedcov a koordinátorov týchto programov z istých regiónov EÚ. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám. Ďalším rečníkom je pán Korea de Campos na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Pán komisár, chcem najskôr poďakovať pánovi Odimu za vynikajúcu správu. Táto správa prichádza trošku neskoro, ale napriek tomu niektoré kritické aspekty sú tu vypichnuté. Je tu príliš veľa e, byrokracie, nezáujem priemyslu, nástroje aj postupy sú príliš komplikované, príliš neskoro sa vracajú finančné prostriedky, sa preplácajú investície <coughs> a tak ďalej a toto sa prenáša potom aj do ďalších veľkých programov, ktoré majú pochybnú hodnotu. Ale sú to aj pozitívne aspekty, napríklad lepšia medzinárodná spolupráca medzi vedcami, ktoré majú, e, ktorí majú spoločné programy. Sú tu aj pozitívne výsledky, napríklad inovačný program a takisto lepšia vyváženosť e, zastúpenia jednotlivých pohlaví mužov a žien. Musíme sa snažiť najmä o to zjednodušenie a takisto o vedeckú špičkovosť, a to nie iba v niektorých štátoch, ale vo všetkých štátoch EÚ. Čiže 7. rámcový program by mal byť spojený s inováciou, s nástrojmi pre malé a stredné podniky, a ako som povedal, Eurostar je dobrý program a musí sa ďalej rozširovať. All'onorevole Rubig per due minuti. Slovo má pán na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nazdávam sa, že je jednoducho o to, aby sme posilnili výskumné spoločenstvo, aby sme v medzinárodnej konkurencii zlepšili našu situáciu. Otázka, aké vlastné zdroje by sme mohli mať k dispozícii pre 8. program. Chcem vyzvať pani komisárku, aby reagovala na zisky z obchodovania s CO2. Tým by sme mali možnosť naozaj vyriešiť túto problematiku CO2. To by bola podstatná báza, ako získať finančné prostriedky pre inteligentnú energiu. Teda je tu množstvo možností, ktoré by sme mohli použiť s komisárom Levandovským a aj s ostatnými komisármi by sme mohli o tom hovoriť. Potrebujeme posilniť program CIP. Nazdávam sa, že práve v tomto programe informačná technológia má poslúžiť k tomu, aby sme mali k dispozícii príslušný hardware, aby mali možnosť výskumníci možnosť reagovať na najnovší vývin napríklad na satelitné zariadenia, optický, optické káble, vytváranie klastrov a samozrejme Európsky inštitút pre technológiu. Jednoducho ide o to, aby sme obsah premietli aj do iných programov, aby sme to spojili s na, aby sme sprostredkovali učiteľom, učiteľom vysokých škôl, ale aj učiteľkám v škôlkach. No a napokon ešte jedna vec. Výskumná rada tu vykonáva skvelú prácu Všetky práce by mali byť sprístupnené verejnosti. Ja by som sa rád poďakovala pánovi Odimu, že sa zasadil za malé a stredné podniky, ako povedal kolega De Campo. Program Eurostar môže byť jedným z najväčších projektov budúcnosti. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Enču na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Predovšetkým by som rád zablahoželal pánu Odimu za odvedenú prácu. Myslím si, že kapacity treba skoordinovať, úsilia vo výskume treba zoskupiť, podmienky na e, hospodárskú konkurencieschopnosť treba vytvoriť. Myslím si, že synergia, ktorá vznikne v 7. európskom programe spolu so štrukturálnymi a koheznými fondmi, môže uľahčiť participáciu členských štátov, ktoré teraz v súčasnosti nemajú až také veľké zastúpenie. Táto spolupráca by mala byť prioritou. Členské štáty musia spolupracovať a nie proti sebe sa stavať a byť si konkurentmi. Myslím si, že všetko toto sa dá e, zlepšiť jednodušením a zefektívnením. Vážená pani komisárka e, Gogan Quinn povedala, že máme administratívu hodiť do e, rezačky starých dokumentov. A myslím si, že takéto pravidlo by sme naozaj mali aplikovať. Pýtam sa vás, pani komisárka, ako nám pomôžete prejsť od slov k činom. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám za váš príspevok. A teraz pán Van Nistelrooy na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán spravodajca, pani komisárka. Je niekedy dobré pozrieť sa retrospektívne prv ako sa finančný rámec objaví pred zákonodárcami, veda, výskum. To sú naozaj špičkové záležitosti v Európe, ale to premietnutie do výrobkov, to je už ťažšia vec. Nemá význam, keď máme tak veľa patentov na svete, no až potom pridaná hodnota sa využíva kde si inde našich ľudí musíme vzdelávať, aby sa táto realizácia uskutočňovala tu. Na druhej strane máme excelenc- excelentnosť. Áno, ale táto excelentnosť musí, tak povediac, stáť na dvoch nohách a nevznášať sa kde si vo váku. Excelentnosť si musíme všímať v našich regiónoch a mestách. Nemôže to byť predsa tak, že tieto úlohy a činnosti budú cítiť iba vo veľkých mestách túto pridanú hodnotu. Našou úlohou je to, aby výsledky výskumu a inovácia sa premietli z Európskej únie v podobe iniciatív a v takom prípade budeme môcť použiť aj iné veci je dôležité, ak vytvoríme dobré podmienky v regiónoch, aby sa mohli špecializovať. Nejde iba o európske finančné prostriedky, ale ide o finančné prostriedky jednotlivých členských štátov. Dôležité sú pre nás spoločné programy. Ešte dve úvahy. Potrebujeme rizikové zariadenia, potrebujeme ich na to, aby znášali rizika Dôležité je spoločné delenie rizikám. Pani Kavalio. veľmi dobre ste povedali, že potrebujeme zjednodušovanie tohto procesu, aby sa lepšie mohli realizovať malé a stredné podniky. Ďakujem za túto predbežnú správu a to isté platí o nariadeniach. Ďakujem pekne. A slovo má pán Marcinkiewicz na 1 minútu 30 sekúnd. E, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Vážená pani komisárka, predovšetkým by som rád poďakoval spravodajcovi za prácu a rád by som upriamil vašu pozornosť na nasledujúce fakty. Musíme zefektívniť pravidlá a postupy vo všetkých inovačných materiáloch a treba nájsť dôvody, prečo z nových členských štátov EÚ sa e, vedci až tak nezúčastňujú v týchto programoch. Každá, každá krajina, každý štát predsa by mala svoju vývojovú a výskumnú bázu rozvíjať. Ak nájdeme taký finančný nástroj, ktorý bude dobre slúžiť na tento účel, potom bude možné sa zamerať vo výskume na konkrétny trh, na konkrétne sociálne potreby danej krajiny. Mali by sme pamätať aj na maličké podniky a podporiť technologické platformy a klastre. Zároveň by som rád povedal, že európske regióny sú naozaj rozmanité, majú rozličnú úroveň inovatívnosti, potenciálu inovovať a mali by sme e, vyrovnať tieto úrovne a okrem iného aj prideľovaním finančných prostriedkov. Nemali by sme zabudnúť na potrebu synergie na národnej aj regionálnej úrovni, aj na európskej úrovni. Takže si nastavme spoločné pravidlá na procedurálne postupy, na e, finančné regulácie a to nám pomôže vytvoriť transparentnejší systém. Dúfam, že sa môžeme poučiť zo 7. rámcového programu pre budúcnosť. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz má slovo pán Hockmark na minútu a pol. Pani predsedajúca, rada by som zablahoželala spravoda- zablahoželal spravodajcovi za vynikajúcu prácu v polovici e, obdobia. Vyhodnocujeme veci, niektoré treba zvýrazniť. Treba povedať, že by všetko malo byť jednoduchšie, menej byrokratické. A to sme aj povedali. To sme hovorili už v 7. rámcovom programe. Už sa stal menej byrokratickým a výskumníci a vedci si toho sú vedomi, ale to nestačí, treba urobiť ešte viac. Myslím si, že by sme mali viac dôverovať univerzitám, ktoré tu existovali celé stáročia. Oni nám neutečú nikam s peniazmi, ktoré dostanú. Po druhé, vynikajúca špičková práca. Celá hodnota našich spoločných úsilí spočíva v tom, že sa pokúsime navrstviť E, zvláštne európske hodnoty na túto špičkovú a vynikajúcu prácu. Myslím si, že by sme mali podporovať tých najlepších vedcov, tých špičkových vedcov. čo sme nespomenuli štrukturálne fondy. V rámci tohoto rámcového programu, ak nebudeme mať na zreteli špičkový výkon, tak stratíme konkurencieschopnosť, ktorú budeme v budúcnosti potrebovať. A po tretie, mobilita. Jednou z najnepokojujúcejších e, skúseností pre nás iste bolo, že keď sme sa pokúšali dosiahnuť zvláštnu atmosféru, zvláštne podmienky pre špičkovú a vynikajúcu prácu. Z časti sa nám to už podarilo. Som rád, že spravodajca podporuje aj kupóny, výskumné kupóny, čím sa e, preklenujú rozdiely medzi rozličnými výskumnými centrami a podporuje sa mobilita. Ešte raz ďakujem spravodajcovi. Ďakujem vám. Ďakujeme vám. A teraz prejdeme k spontánej rozprave v rámci Catch the Eye. Každý dostane, kto sa prihlásil slovo, ale poprosím vás, musíte držať časový plán jednu minútu, nedlhšie. Začneme pánom Kelim. Ďakujem pani komisárka. Som rád, že mám možnosť s vami súhlasiť v niektorých uh, témach. A dnes je mi veľmi jasné, že komisia a niektorí poslanci Európskeho parlamentu sú rovnakého názoru. Spravodajca si zasluhuje vďaku za jeho prácu a som rád, že sú v správe zdôraznené malý počet jednoduchých vecí. Poprvé, potrebujeme naozaj zjednodušenie a ja som veľmi rád, že komisárka povedala, že budeme používať nariadenie, ktoré bude dobré pre používateľov, pokiaľ ide o financie. A musíme naozaj zabezpečiť, aby sme oceňovali tých najlepších e, výskumníkov, pretože tí prinesú e, výsledky. No a na záver chcem povedať ešte, že pokiaľ ide o Lisobonskú stratégiu, túto situáciu nemôžeme opakovať, <clears throat> pretože Európa naozaj potrebuje e, veľmi konkurencieschopnosť. Ďakujem pekne.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 je nutné, aby 7. rámcový program reagoval na súčasné problémy. Musíme zjednodušiť prístup malých a stredných podnikov k financovaniu, aby mohli vyvíjať nové typy služieb a produktov, úroveň spolufinancovania, dokumentácie, prístup k informáciám a takisto k poradenstvu, špecifickému poradenstvu. To všetko musí byť realistické, pretože potom sa minieme cieľom a nevytvoríme rámec pre malé a stredné podniky, aby mohli využívať tento program. Domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby sme rozvíjali a pomáhali rozvíjať výskum na regionálnej úrovni. Mali by sme podporovať e, viac úrovňové partnerstva a mali by sme vypracovávať návody alebo príručky za týmto účelom. Nemôžeme splňať ciele bez toho, aby sme zaviedli jasnejšie postupy a bez toho, aby sme zaviedli užitočné nástroje. Ďakujem. Grazie, la parola all'onorevole. Ďakujem vám. A teraz pán Vaugan má slovo. Pán Von má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mne sa tiež páči, že spravodajca a komisárka vedno hovoria, že výskum a inovácia, vývoj a inovácie je dôležitá Obe sú dôležité pre budúcnosť Európskej únie. Celkom iste mnohé univerzity vo Walese by využili európske financovanie, preto je veľmi dôležité, aby sme všetci podporili adekvátne pridelenie finančných prostriedkov na vývoj, výskum a inováciu v európskom rozpočte. Nehlasujme proti podporme rozpočet. Myslím si, že sú tu isté kľúčové veci, o ktorých sa dnes popoludní hovorí. Je to zjednodušenie, zefektívnenie, spoločný súbor pravidiel. Som si vedomí istých e, obáv a znepokojenia pri používaní paušálnych sum, myslím si, že by bolo treba hľadať istú flexibilitu vo všetkých oblastiach tejto otázke. Myslím si, že vo všetkých oblastiach by sme sa mali sústrediť na to, ako niekto vie odviesť, vykonať svoju prácu, pretože to neznamená, že musíme prijať vždy riziko. Toto riziko existuje a nedá sa úplne vylúčiť, treba však lepšie prepojiť univerzity, firemnú sféru, aby sme mohli naozaj využiť všetok, všetok výskum v praxi. Ďakujeme vám. A slovo má pani Sikau. Tikau. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, pani komisárka. Konkurencieschopnosť Európskej únie nie je niečo, čo si Môžeme zvoliť alebo nemusíme. EÚ musí byť konkurencieschopná na medzinárodnej scéne a preto musí investovať do výskumu, vývoja a inovácií. Na nešťastie tie, tí, ktorí profitujú z týchto programov, využívajú vždy viacero zdrojov financií, ale všetky tieto zdroje majú rôzne procedurálne postupy, rôzne byrokratické postupy a to stiažuje prístup k fondom pre tých, ktorí tieto finančné prostriedky naozaj legitimne potrebujú, pretože musia prekonávať rozličné súbory pravidiel. A všetci cítime, že vývoj a výskum v EÚ sa dá zlepšiť len tým, keď sa zredukuje byrokracia, keď veci sa zjednodušia zefektívne a keď sa zapoja malé a stredné podniky, ktoré by mali mať prístup k úverom. Ľutujeme, že pre krízu členské štáty znížili zoškrtali rozpočty na vzdelávanie a na výskum. Žiadame členské štáty, aby investovali do vzdelávania, pretože vzdelávanie zaručuje kvalitu výskumu. Ja by som rada poďakovala pánu spravodajcovi Odimu, že prijal môj pozmenujúci návrh, v ktorom sa komisia žiada, aby sa navýšilo e, viac prostriedkov pre projekt GNSS. Ďakujem vám za priestor. Ďakujeme vám za príspevok. A teraz pán Galler. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som rád, že tento dokument získal širokú podporu prirezovo cez celý parlament. Kľúčovým je tu to, že Európska únia by mala zostať v popredí výskumu inovácie vedeckého vývoja. Myslím si, že vo výskume nemôžeme byť nemôžeme sa spoliehať len na zajtrajšok. My potrebujeme uh, už dnes vytvoriť nové pracovné miesta v Európskej únii a zostať konkurencieschopný voči e, rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom. Potrebujeme, aby sa súkromný sektor, ktorý je motom rastu hospodárstva, pozbieral a aby sa zapojil do partnerských úsilí s malými strednými podnikmi, a ďalšími inštitúciami na vyššej úrovni. Treba zabezpečiť, aby sa byrokracia zničila na minimum. Šefovia štátov a vlád už rôzne iniciatívy odštartovali, sú to tak povediať vlajkové lode, ale takáto podpora slovami nestačí. Okrem slov potrebujeme aj činy. Pani komisárka Mergegen Ken, vy ste ženou činu. My na to spoliehame. Výskum a vývoj sú kľúčovými nástrojmi ktoré máme k dispozícii a mali by pomôcť Európe z ekonomickej krízy, ktorej čelíme. Ďakujem za priestor. Ďakujem vám za slovo. A teraz pán Obermajer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Posudzovanie tohto sedemročného programu by sa malo uskutočňovať na základe tej otázky, aké výhody či nevýhody to má pre našich občanov. To, že ide o boj, o terorizmu, je to správne, ale oproti tomu musia stáť aj iné výhody. Čiže otázka je kvíbono, to znamená, komu to poslúži. To isté platí o financovanie aj v genových technológiách. Výrobcovia potravín, lobistickými skupin, lobistické skupiny, ale určite nie občania. Musíme investovať do rozvoja, ale potrebujeme evaluáciu projektov, pretože túto evaluáciu platí občan sám. Ďakujeme. Ďakujem. Slovo má pani Dot. President. Ďakujem pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za správu a chcem sa takisto poďakovať komisárke, ktorá nedávno navštívila môj volebný obvod vo Severnom Írsku a tam videla niektoré vynikajúce príklady výskumu a vývoja. V Severnom Írsku máme um, ekonomiku, ktorá sa opiera o malé a stredné podniky. 97% podnikov sú malé a stredné podniky Zaostávame za inými regiónmi Európy a Spojeného kráľovstva v čerpaní peňazí z tohto rámcového programu. A na vine je najmä byrokratické, e, sú to byrokratické postupy a preto nevyužívame dlhodobé výhody tohto programu. Ja sa domnievam, že e, príklad vesmírneho priemyslu v e, Severnom Írsku je dobrý príklad, keď veľké podniky pomáhajú malým podnikom, aby mali prístup k tomu programu. <clears throat> A túto príležitosť chcem využiť aby som vyzvala komisárku, aby vytvorila radikálne a nové spôsoby pre malé a stredné podniky, aby mohli využívať tento veľmi dôležitý program. Ďakujem. Ďakujem, teraz má slovo pán Mölcer. Vážená pani predsedajúca, nejde nám pri tomto programe o výskum, ale ide o špeciálnu oblasť, tak ako nám to leží na srdci, odkedy sa odohrala nukleárna katastrofa vo Fukushimi. Vieme, že nukleárna lobby sa snaží vyriešiť e, osobitným spôsobom tento cieľ. Niektoré štáty, ktoré vsadili na nukleárnu energiu, musia od nej upustiť. Ale čo sa stane e, s atomovou elektrárňou, keď je naraz kontro- konfrontovaná s, národ- e, s prírodnou katastrofou, keď to postihne celý región, ktorý bude na dlh- dlhé obdobie neobývateľný Ide nám o to, aby sme mali alternatívu Fukushima, pokiaľ ide o predlženie atomár, e, nukleárneho výskumu až do roku 2013, by mala byť šancou, ako premyslieť celú problematiku na novo. Ďakujeme. Ďakujeme. Pán Valesa ako posledný rečník. Ďakujem pekne, pani Kolegovia, počúvam túto revíziu 7. rámcového programu a chcem využiť túto príležitosť na to, aby som vašu pozornosť upriamil aj na nasledujúci program, na 8. rámcový program. Máme zelenú knihu, ktorá nehovorí o výskume v iných oblastiach, zriedkavých oblastiach výskumu, napríklad rybolové, rybných hospodárstva, ale výskum v rybolove je pritom veľmi dôležitý musí sa vybrať vývoj správnym smerom v rybolove a myslím si, že máme dostatok zdrojov a potom sa ešte zoškrtajú rozpočty, v čoho dôsledku e, zmizol výskum mora morských ekosystémov zo 7. rámcového programu. Túto situáciu musíme zmeniť tak, aby sme mohli plne využiť rybolovnú politiku a jej cieľe usústiažniť s financovaním. Myslím si, že tento výskum je skutočne dôležitý, závažný a preto by sme mali nájsť vhodné finančné prostriedky. Ďakujem. Ďakujeme vám. Teraz si vypočujeme pani komisárku Gogan Ken. Ďakujem pekne za túto živú rozpravu, pani predsedajúca. Každému chcem poďakovať, kto vstúpil do rozpravy. A keď budujeme rámcové programy pre výskum, vývoj a inováciu, myslím si, že treba k tomu pridať naozaj e, skutočnú európsku hodnotu. 30 novembra predložíme na stôl naše návrhy na budúce finančné programy na výskum, vývoj a inováciu v rámci tohto strategického rámcového programu. Už teraz máme isté námety na to, ako by bolo možné dosiahnuť cieľe vytečené v zelenej knihe. Myslím si, že rozličné nástroje na celoeurópskej úrovni treba zjednotiť pod jednu strechu, aby sme mohli vytvoriť istú inovačnú reťaz od základného výskumu až k aplikáciám na trhu. Myslím si, že takto dosiahneme maximálny dopad a využite našich investícií. Veľmi sa teším na výsledky rozpravy a na zelenú knihu, ktorá sa príjme koncom leta. Pokiaľ viem, dovolte mi, aby som vás uistila, že tieto vstupy pána Kavaliu, Merkiza, Oddyho a e, Matiasa z týchto všetkých správ, ktoré vypracovali, sa všetky vezmu do úvahy pri vypracovaní legislatívneho návrhu. Napokon dovolte mi spomenúť, že v piatok 10. júna budeme organizovať konzultácie k zelenej knihe, kde niekoľko poslancov tohto parlamentu dostalo pozvania, niektorí z nich budú aj prednášať a rada by som informovala ctených členov snemovne, že máme 13 tisíc odpovedí na dotazník e, online. To je bezprecedentné množstvo Doteraz sme dostali 700 dokumentov od národných vlád, od asociácií na celoeurópskej úrovni, od korporácií, firiem, univerzít, miestnych organizácií, občianských organizácií. Všetky členské štáty boli zastúpené v týchto odpovediach, v tomto pripomienkovom konaní a myslím si, že to len ukazuje veľký záujem e, Európskej únie o výskum pretože to predstavuje budúcnosť. Opäť vás ďakujem za naozaj hĺbkový vhľad ktorý táto snemovňa predviedla pri hodnotení 7. európskeho programu na výskum, technický rozvoj a demonstračné činnosti. Ďakujem vám. Ďakujeme vám, pani komisárka. A teraz má slovo spravodajca pán Ody. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa najskôr poďakovať predsedníctvu Európskeho parlamentu za organizáciu tejto rozpravy, pretože pôvodne to nebolo plánované. Ja si myslím, že je veľmi užitočné, keď všetky politické skupiny môžu diskutovať o takejto dôležitej veci. Chcem takisto povedať, pani komisárka, že veľmi ďakujeme, a teraz hovorím v mene všetkých, e, ktorí oceňujú vašu prácu. Máte takisto aj podporu írskej EPP, samozrejme, v tejto téme. Eh, chceme sa vám poďakovať a rátame s vami, že naozaj veľa práce vložíte do toho zjednodušovania, do tých veľkých tém, o ktorých hovoríme v správe. Takisto ďakujem všetkým spravodajcom všetkých politických skupín, ďakujem aj kolegom a kolegyňam za pozmenujúce návrhy a ďakujem aj spolupracovníkom, ktorí pracovali na tejto téme so mnou a umožnili mi vyslať eh, <clears throat> túto dôležitú, eh, tento dôležitý odkaz. Konkurencieschopnosť priemyslu je veľmi dôležitá. <clears throat> Musíme <clears throat> prepojiť výskum aj obchod pomocou európskeho patentu. Musíme premeniť výskum na inovácie a rast a takisto musíme pripomenúť tú špičkovosť. To je veľmi dôležité. Európa musí byť najlepšia na svete a to dosiahneme iba špičkovosťou. Ale nevieme, kto bude nositeľom Nobelovej ceny za 5 alebo za 10 rokov, čiže musíme prerozdeliť tú špičkovosť na celú Európsku úniu. Musíme mať tých najlepších výskumníkov mm, e, na svete. A potom, pokiaľ ešte ide o to financovanie, navrhli sme zdvojenie, ale nejde o e, zdvojenie financí tým, že by sme ubrali poľnohospodárstvu alebo štrukturálnym fondom. Ide o to, aby sa lepšie koordinovali členské štáty. Mali by sme lepšie koordinovať takisto európske fondy, národné fondy, aj regionálne fondy, pretože niektoré z nich čerpajú peniaze z európskych fondov. Čiže medzi nimi musí existovať koherentnosť. No a na záver ešte jedna vec, pani predsedajúca, navrhol som, jednu tému, ktorú musíme politicky riešiť a to musíme mať európsky plán výskumu pre obranný priemysel. Myslím si, že teraz je ten správny čas na to, aby EÚ a USA <clears throat> tak ako USA mali e, na základe článku 45 zmluvy e, tento veľký plán pre obranný priemysel aj pre materiály dvojitého použitia. Ďakujem. E la votazione avverrà domani alle... Rozprava je skončená hlasovanie zajtra o 12. A teraz budúca téma, nasledujúca téma na programe